ďalšej e, rozprave nasleduje téma situácia v Nigérii, nedávne útoky sekty Boko Haram. Slovo teraz dávam autorom. Najprv má slovo pán Kristian Preda. Ďakujem. Presne pred rokom sme sa venovali e, krutým a teroristickým aktom e, skupiny Boko Haram. Odtedy sa situácia len zhoršila Eh, samovražedné útoky, násilné ozbrojené útoky a tak ďalej proti občianskému eh, civilnému obyvateľstvu. To musíme jednoznačne odsúdiť. Zároveň musíme žiadať okamžité prepustenie dievčat, ktoré sú zadržiavané v škole v Šiboku a Zdôrazňujem, že je veľmi znepokojivé rozširovanie islamistov a džihadistov a sektárskeho násilia či už v Nigérii, alebo v Mali, alebo v Al-Shaba, v Somálii, stali sa narastajúcou hrozbou pre región. Ďakujem za pozornosť. Pán Michel, pani predsedajúca. Islamistická skupina Boko Haram vážne ohrozuje stabilitu krajiny aj celého regiónu. Samozrejme, odsudzujeme veľmi silne všetky e, tieto násilné akty voči civilnému obyvateľstvu a hlavne únos 20, 270 e, školáčok v Šibe. Tieto akty e, e, musia byť postihnuté spravodlivosťou. Inak e, by aj iné teroristické či zločinecké hnutia ako AKMI budú tiež bezstresne konať naše vyhlásenia nestačia. Je nevyhnutné kombinovať otázky bezpečnosti s ekonomickým rozvojom a s podporou ľudských práv. Treba bojovať proti korupcii, za pomoci medzinárodného spoločenstva. Som presvedčený, že nikdy nebude skutočná európska medzinárodná politika bez e, vojenskej kapacity, ktorá by bola schopná byť použitá, keď je potrebné. Ďakujem pekne, pán Tanok. President. Vážená pani predsednička, e, v jednom z posledných útokov Boko Haram zautočili e, na jednu dedinu a zavraždili 44 deti a spálili tri kostoly, oni si myslia, že západné, e, západné vyučovanie je hriech, no a e, vzdelávanie e, mladých žien a náboženských menšín je zločinom Nuša no, Boko Haram sa, sa rozšíru do Sahelu, eh, Somálska na Blízkom východe, kde vidíme skupiny ako ISIS. No a čo sa týka Afganistanu a Pakistanu, eh, no my Taliban Európska únia mus, alebo OSN musí mať medzinárodnú eh, politiku spojiť EÚ, Rusko, USA, Indiu a Rusko, všetkých, ktorí majú záujem o boj proti terorizmu a musia tento problém vidieť v globálnom kontexte. A na rozdiel od nášho súčasného prístupu v krajinách ako Nigeria, kde 77% populácie žije z viac ako, teraz menej ako jedného dolára na deň, tak extrémisti využívajú úrodnú pôdu, chudoby a nestability. Slabý štát, kde korupcia je epidemická, nuž Boko Haram prekvita. Oni sú nebezpečne destabilizujú krehkú krajinu a mm, roz, rozdeľujú, rozdelujú občanov. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Prosím, a usete sa, tak aby sme mohli pokračovať. Teraz sa mm, pani Jean Lambert. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Tento rok sme videli, boli sme šokovaní e, z únosu e, malých dievčat. E, občianská spoločnosť Nigerii zareagovala. Ľudia, ktorí podporujú vzdelávanie pre chlapcov a dievčatá, Boko Haram neútočí len na devčatá, ľudia, ktorí chcú kroky proti Bokom Haram, ktorí chcú zjať vládu na zodpovednosť, Eh, a tých, ktorí majú byť odsudení za zločiny. Samozrejme sympatizujeme za eh, rodinami, nielen detí z Baku, ale so všetkými, eh, ktorí boli unesení, zranení, zavraždení za dlhé roky násilnosti Boko Haram. Štát nahrádza silu, e, nahradza, teda nahradza opatrenia silou. Potrebujeme rovnosť medzi regiónmi, medzi severom a juhom. Vláda nemá dôveru, no a v prípade takéto nedôvery nezískate informácie, no a hlavné sťažnosti občianskej spoločnosti e, smerujú na absenciu vlády a jej reakcií. Takže my podporujeme kroky, ktoré prijali vracelé vlády pri, na pomoc, ale chceli by sme sústredenejšiu pomoc vláde v Nigérii. Ďakujem pekne. Pani McEwen, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Už takmer 100 dní uplynulo, odkedy zmizli tieto devčatá a myslím, že dnes musíme prislúbiť, že budeme bojovať eh, ďalej až do prepustenia dievčat. No a súhlasím s tým Lambert, potrebujeme spolupracovať, eh, potrebujeme angažovať vlády na samých, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách a aby sme splnili ten cieľ. Ale z dlhodobého hľadiska musíme urobiť viac eh, v rozvojových cieľoch milénia. Hovoríme, že každé dieťa musí mať vzdelanie ale rok 2015 sa blíži a v Nigerii kvôli teroristickým útokom sa zatvárajú tisícky škôl medzinárodné spoločenstvo a teraz hľada náhradu za tieto milenové ciele, rozvojové ciele milénia, bezpečnostné a bezpečné školy to sú veľmi dôležité a Gordon Brown a jeho manželka Sera sa veľmi angažujú za bezpečnosť na školách, no a myslím, že to by malo byť na prvých priečkách medzinárodnej agendy. Včera eh, UNICEF nám pripomenul, že tento rok si pripomenieme 25 rokov od podpisu dohovoru OSN o právach dieťaťa. My musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, že každé dieťa a jeho práva budú rešpektované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa potichu. Slovo teraz na jednu minútu má pani Rodriguez. Doamna Senra, aveți un minút. Gracias. Ďakujem. Znovu meno určitej kauzy náboženstva alebo ideológie, tak patriarchát ukazuje svoju skutočnú tvár vo forme násilie proti ženám a dievčatkám, ktorých jediným deliktom je, že realizovali svoje právo ísť do školy. Chceme, aby boli okamžite prepustené a chceme záruku, že tieto dievčatka budú môcť naďalej chodiť do školy rovnako ako všetky ostatné. Znovu konštatujeme, že v prípadoch konfliktov sa e, zneužívajú ženy ako trofej, ako objekt a ako e, um, miesto, kde sa môžu použiť zbranie. Chceme vyzvať inštitúcie a spoločnosti, aby posilnili boj za e, rovnoprávnosť, aby sa zabezpečili práva žien na celom svete a v každej situácii. Ďakujem za pozornosť. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Ďakujem a teraz v mene politických skupín pani Maria Gabriel. Ďakujem pani predsedajúca. Posolstvo nášho uznesenia je jasné. Útoky a násilie musí prestať dievčatá a deti, ktoré boli unesené, musia byť okamžite prepustené. To treba vyslať e, sekte Boko Haram, ale je to aj posolstvo pre nigerské orgány a regionálnych partnerov. Boko Haram spôsobuje e, nefungovanie štátu a potrebujeme viacej úsilie, viaceré aktivity na národnej úrovni, reformu bezpečnostného sektoru, ako aj sektoru spravodlivosti je potrebné na to, aby nigerijské orgány mohli bojovať proti terorizmu a rešpektovali ľudské práva a medzinárodné zákony. Tiež je potrebná regionálna spolupráca. Vieme, že čas financovania Boko Haram pochádza z obchodu s ľudskými bytostiami, so zbraniami a s drogami a prechádzajú aj hranice susedných krajín. Je nevyhnutná teda spolupráca a tiež vzdielanie informácií. Africká únia musia zmeniť svoje slova na činy. Regionálna spolupráca je o to skôr dôležitá, že e, rozvoj Boko Haram ohrozuje aj susedné oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Anna Gomes, na jednu minútu. Grupo Boko Haram com ligações Al-Qaeda está terrorista. Skupina Boko Haram, ktorá je napojená na Al-Qaidu, Ide o teroristickú skupinu, ktorá útočí na nigerijské civilné obyvateľstva a spôsobuje humanitárnu katastrofu, tisícky obetí, prenasledovaných, zadržených. Veľké množstva týchto zločinov sú skutočným zločinom proti ľudskosti a nigerijské orgány by ich mali trestať rovnako ako Medzinárodný súdny dvor, ktorý už začal s predbežným vyšetrovaním, pretože Nigeria podpísala rímsky štatút EÚ a medzinárodné spoločenstvo musia venovať maximálne úsilie, aby ich obyvateľstvo um, obránilo uh, proti týmto násilným aktom, ale treba sa tiež venovať aj zásadným problémom Nigérie. Generalizovaná korupcia, hlavne v ozbrojených jednotkách, nerovnosti, nerešpektovanie ľudských práv a tak ďalej. Všetky tieto faktory E, prispievajú k radikalizácii v Nigerii. Je potrebné, aby e, pomoc Nigerii riešila e, príčiny problémov a existencie Boko Haram. Pán Belder. Ďakujem pekne, predsednička. Kresťania v Severnej Nigerii trpia a ich utrpenie je veľmi veľké. Boko Haram rabuje a vraždí. Zaznamenali sme útoky na dediny, bombové útoky na navštevované miesta a kresťanské, kresťanské kostoly. Ďalej tu boli vraždy jednotlivých kresťanov, predstaviteľov kresťanskej obce. Systematicky sú chladnokrvne vyvražďovaní. Zo spolahlivých zdrojov vieme, že počet zločinov stúpa, ale medzinárodne sa o tom neinformuje. Európska únia klasifikovala Boko Haram ako teroristickú organizáciu a ja radu vyzývam, aby skutočne vyzvali nigerijskú vládu, aby prevzala zodpovednosť voči kresťanskému, spolo- kresťanskému spoločenstvu, pretože jeho príslušníci sa žijú v ohrození života. O ochrane sa tu nedá vôbec hovoriť vláda nerobí nič pre obete Boko Haram a ja od EÚ očakávam, že bude brániť nigerijských kresťanov a že sa o nich postará. Ďakujem pekne. Pán Belder, akceptujete modrú kartu od pána Čarneckého? vážená pani predsednička. Ja by som sa chcel pána poslanca spýtať, či si myslí, že možné sankcie proti nigerijskej vláde by mohli viesť k tomu, že boj sa spustí, pretože vidíme, že Nigéria buď nedokáže alebo nechce postupovať proti teroru proti deťom a ženám. Ďakujem pekne, máte 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem pekne. Ja ďakujem pekne kolega Černecký. Je tu o to, existujú spolahlivé zdroje, ktoré hovoria, že poriadok a zákony Boko Haram porušuje a že Nigerian, občania Nigérie nedôverujú nigerijskej vláde a ja myslím, že komisia musí viesť dialog s nigerijskými úradmi alebo prijať, prijať sankcie. Kolegovia, poprosím vás, sadnite si potichu na vlastné miesto. Pani Bilbao Barandika, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Pridávam sa k odsúdeniu uh, únosu dievčatiek zo školy. Sexuálne násilie proti dievčatám a ženám sa používa ako zbraň. Odsudzujem Boko Haram, fundamentalizmus, aj to, aká je situácia na severe Nigérie. Ale ja uvažujem ďalej. Nigéria je od roku 2013 najbohatšou krajinou Afriky jej HDP už prekračuje HDP Južnej Afriky. Má nielen ropu, ale aj veľmi bohatý telekomunikačný priemysel a ďalšie sektory, sektory ale 60 obyvateľstva žije približne z 1 dolára denne. Predstavme si, akú živnú pôdu to predstavuje pre všetky druhy extrémizmov. musíme, určite je neludské, ako koná Boko Haram, ale určite je neludské, že taká bohatá krajina, ako je Nigeria, má až 168. miesto v tabulke ľudského e, rozvoja. Potrebujeme urgentné riešenia, pretože táto situácia vedie k tomu, že mnohí ľudia sa cítia v beznádejnej situácii, nemajú čo strácať a zabíjajú. Ďakujem za pozornosť. Hautala, Pani Hautala, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prípad dievča zo školy v Čiboku je skutočne hrozným príkladom, ako sú porošované práva žien a dievčat. Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme bojovali za ich práva. Malá pakistánska žiačka, ktorá sa stala obeťou Talibanu, momentálne je v Nigérii a ona povedala lídrom Boko Haram, nezneužívajte islam a ona jasne zaujala medzinárodné spoločenstvo. Prípad to žiačok je veľmi dôležité. Chceme bojovať za práva žien a dievčat. Ja na skutočnosť, že v prípade práv žien a dievčat je mimoriadne znepokojujúce, že práva na sexuálnu slobodu sa porušujú všade na svete. No a ja dúfam, že Európska únia bude pokračovať o svojej práci tak, aby zaručila, že každá žena, každá dievča bude mať slobodu rozhodovať o vlastnom tele, vlastnom živote a nebudú len objektami a sexuálnymi otrokmi takýchto organizácií, až nebudú prichádzať o všetko, čo majú. Musíme tieto dievčatá prepustiť. Medzinárodná pozornosť sa musí sústrediť na Nigériu, pokiaľ sú zadržané. Ďakujem pekne. Kolegovia, prosím, potichu zaujímite svoje miesta a dovolte nám pokračovať v našej diskusii. Prosím ešte raz, usaďte sa. Domnul Corao Ignacio na jednu minútu pán Ignácio Korao. Ďakujem pani kolegovia. Na začiatku roku 2014 teroristická džihadistická organizácia Boko Haram e, zabila viac ako 2400 ľudí. V Nigerii je obrovské množstvo ropy. Bohužiaľ, obrovská väčšina nigerijských občanov žije na hranici chudoby. Um, bolo viacero uznesení tohto Európskeho parlamentu, ale pozícia tejto organizácie e, sa posilnili. Veľmi často sa ukazuje, že Boko Haram vznikol v roku 2009, ale má pomoc z Líbie a Sýrie. A vieme, e, že aj e, Francúzsko posiela svoje a predáva svoje zbranie do Afriky. Uh Almuta, londýnska eh, NGOčka organizácia poukázala na tieto fakty. Musíme zasiahnuť, aby sme ukončili toto krvi prelievania, aby táto eh, Boko Haram eh, teroristická organizácia prestala siať smrť. Ďakujem. Pán Sinadinos. Ďakujem pekne, vážené pani predsedníčka. E, je tu veľa spoločných bodov medzi Gréckom a touto situáciou. Centrálna vláda neukazuje ani trochu súcitu e, s jednotlivými prípadmi. V Nigerii máme kroky Boko Haram no a verejná mienka v tejto súvislosti Eh, smeruje nesprávnym smerom. Skutočné problémy, ktoré, tu sú, no už to je problém eh, národa a tento sa ale skrýva. Pýtam sa, či Európsky parlament eh, by nemal sa zaoberať nelegálnosťami v členských krajinách. V Grécku máme problém, že exekutíva Eh, uložila na nás eh, diktatúru. V Nigerii máme Boko Haram, ale my máme skorumpovaných politikov a súdnictvo a týmto spôsobom sa dostali eh, deviati poslanci na základe príkazu premiéra do, do vezenia nerešpektujú sa príslušné zákony Spojených národov. Ďalší rečník, nech sa páči, na minútu. Domnul Venta. OK. Pani... Pán Venta. Vážená pani predsedníčka, rezolúcia, uznesenie parlamentu k Nigerii je veľmi dôležité a preto e, veľmi podporujem e, kroky proti teroristickej organizácii Boko Haram Viac ako 200 dieťa, die, dievčat bolo unesených z škôl. E, je to krok, ktorý naozaj pohol mienkou e, celého sveta. Všetci musia teraz robiť e, čo najviac preto, aby sa deti vrátili do svojich domovov. Dôležité je postupovať tu rozhodne a, a i to i zo strany e, nigerickej vlády, ďalšie organizácie, takisto OSN a tak ďalej. Musíme naozaj pomôcť e, e, rodinám unesených detí a Európsky parlament by mal podporiť tie činnosti a kroky, ktoré vedú k stabilite a rešpektovaniu ľudských práv v Nigérii. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujeme teraz pani Kienže. signora presidente onorevoli colleghi con vážené eh, kolegyne kolegovia pani predsedníčka ako možno odstrániť eh, nevšímavosť a ignoranstvo veď to je dôvod násilia a chudoby takto sa vyjadrila a, a, e, známa predstaviteľka z Talianska. Nie je to náhoda, že hovoríme o tejto téme, keď sa často spomína, že západné vzdelávanie je hriechom. E, práva každých, každého človeka na vzdelávanie e, to nie je samoučelné. Nie, vzdelávanie je cestou k vykonávaniu ďalších, ďalších práv. Preto musíme sa zasadzovať za to, aby sa mohli tieto dievčata vrátiť domov a aby táto e, organizácia Boko Haram bola porazená. Ja navrhujem ako e, kandidátky e, na Sacharovovú cenu e, parlamentu práve matky týchto devčat, ktoré ukázali obrovskú odvahu Bring Back Our Girls. To je bola ich iniciatíva. Ďakujem. Nasleduje pani Dodds. Máte minútu. Micro. Použite prosím mikrofón. Ďakujem, teší ma, že sa môžem zúčastniť tejto rozpravy a vidieť jej zameranie na osoby, ktoré trpia prenasledovaním kvôli svojej viere. Prípad e, únosu týchto mladých dievčat je veľmi, veľmi zarážajúci medzinárodná pozornosť sa sústredila tým pádom na situáciu e, v Nigérii, kde tisícky kresťanov a iných e, vierovýznaní e, Boko Haram prenasleduje. V poslednom legislatívnom období spolu s kolegom Belderom som hostila kresťanov zo Severnej Nigérie tu v parlamente a jeden z účastníkov rozprával o svoj príbeh v spánku, prepadli jeho dom teroristi z Boko Haram E, keď odmietal spolupracovať, e, e, postrelili ho. Keď odišli, museli, museli im iní dedinčania pomôcť pri prevoze do nemocnice. Len jeden z nich prežil. Toto sú príbehy, ktoré sa dejú naprieč severnou Nigériou rodiny, muži, ženy sú cieľmi e, útokov kvôli svojej viere. Je to nesprávne a tento parlament by mal mať odvahu konať tak, ako treba e, bojovať proti prenasledovaniu z dôvodu vierovýznania. Ďakujem. Z, e, zoznam rečníkov v mene politických skupín sme uzavreli. Začíname procedúru Catch the Eye. Prosím, rešpektujte vymedzený čas. Slovo má pán Tarabela. Pani predsedajúca, pani komisárka, za posledné týždne Boko Haram smrteľne zaútočil v Nigérii. K tomu treba pridať ešte mnohé smrteľné obete z minulosti. Navyše e, zadržali 14. apríla viacej ako 200 dievčat v Šiboku. Napriek významnej mobilizácii medzinárodného spoločenstva ich osud je neistý a obávame sa najhoršieho ak žiaľ nemôžeme robiť nič iné, len odsudzovať tento postoj, musíme ale jednoznačne potvrdiť našu podporu nigerijskej vláde, aby skutočne bojovali proti Boko Haram, hlavne pôsobením diplomatov, ale aj zameraným bojovým pôsobením. Pretože akékoľvek máme politické zameranie, náš parlament musí v tomto zmysle hovoriť jedným hlasom, aby sme nikdy neprijali nepriateľné. One minute, please. ďalší rečník má len minútu. Mr. Mayer. Pán Mayer. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ďakujem. Vážení kolegovia, Boko Haram v preklade neznamená nič iné, než knihy sú hriechom, alebo vzdelávanie hriechom. E, nie je tomu tak e, ako povedala predrečnička, že by sa tu ukazoval patriarchát. Nie, nie, je to radikálny islám, ktorý sa tu ukazuje a to si treba pripomenúť. Vieme, že tu ide o jednu z najradikálnejších islamských teroristických skupín, e, ktorá je v Nigérii, ale i v iných štátoch. E, zločiny, ktoré táto skupina v posledných mesiacoch e, spáchala, boli popísané po celom svete. Mnohí kolegovia to už povedali. Sú to titulky, ktoré naozaj e, naplňajú hrôzou. E, sú to e, veľk, veľké zločiny. Máme tu prípad týchto školáčok. Ďalej na začiatku júla sa odohral masaker 60 ľudí. Myslím si, že nemôžno ani pomenovať, aký závažný problém to je. Sú to prípady radikálneho islamu, ktorý poznáme i v Európe. Proti tomuto radikalizmu treba postupovať Slova má teraz pani Geringer de Odenberg. Ďakujem, pani predsedajúca. Tieto brutálne kroky pro, e, zo strany Boko Haram destabilizujú e, celý región. Od roku 2010 e, kostoly, inštitúcie e, sú cieľmi útokov, zomierajú deti. Asi 200 detí bolo unesených zo školy, a nachádzajú sa na neznámom mieste. Boko Haram e, e, spôsobuje e, humanitárnu krízu, má to dopad na susedské krajiny. Dôležité je zaviesť reformy, bojovať proti nezamestnanosti, potrebujeme silné inštitúcie, silné riadenie, všetko to musíme použiť na zvýšenie bezpečnosti v krajine. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Postup aj je ukončený. Buďte teda prosím ticho, kolegovia. E, Dávam teraz slovo pani komisárke. Ďakujem, e, vážení poslanci. Naďalej e, sa, sme znepokojení situáciou v, v Nigerii. Násilie pokračuje, obyvateľstvo je zdesené. Katie Ashton veľmi rázne odsúdila e, zabíjanie stoviek e, cílistov a únosy viac než 200 e, školáčok. Naďalej vyzývame k okamžitému a bezpodmienečnému prepusteniu školáčok a takisto potrestanie zodpovedných. Naše myšlienky sú takisto s rodinami detí, ktorí zúfalo sa snažia bezpečne e, zachrániť svoje, svoje e, deti. Rečnička je prerušená pani predsedničkou. Utíšte sa prosím, kolegovia. Prepáčte, pani komisárka. Prosím, prosím, rešpektujte uh, pani komisárku, prosím, uh, zachovajte kľud v sále aby sme mohli e, následne potom v dobrých podmienkach i hlasovať. Násilie v Nigérii má naozaj veľký, veľký dopad na populáciu. Od roku 2009 e, tu došlo e, k viac než 5 tisíc úmrtiam množstvo ďalších životov je ohrozených. Zničené boli vládne budovy, školy a zdevastovaná je ekonomika, ktorá i tak je veľmi slabá. Ešte horšie je, že od začiatku tohto e, e, roku sa kon, e, odohrávajú útoky takmer každodenne. Viac než 1500, takmer 2000 ľudí bolo od januára zavraždených E, OSN označuje, označilo minulý mesiac Boko Haram za teroristickú organizáciu. Deň potom, e, aby sa demonštrovala e, pozícia EÚ, odsúdenie týchto zločineckých aktivít voči kresťanom i moslimom. Príčiny násilia a radikalizácie budú naďalej riešené prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu. E, aktivity sa zamerajú hlavne na sever krajiny, podporujúc zdravie, e, zdravotníctvo a sektor energetiky. EÚ je takisto prítomná v Nigerii prostredníctvom humanitárnej pomoci. E, severovýchodným štátom sa poskytlo 5 miliónov eur práve v súvislosti s krízou v oblasti zásobovania potravinami Ľudské práva sú naďalej hlavným bodom našich rokovaní s Nigériou vrátane našich pravidelných ministerských dialogov. Možné e, útoky na ľudské práva spáchané e, nigerijskou armádou sa takisto musia vyšetriť a e, zodpovední musia byť braní na zodpovednosť. Európska únia e, je podporovateľom e, nigerijského obyvateľa v boji proti násiliu a terorizmu. Pracujeme s nigerijskými orgánmi na tom, aby sa uzavrel kruh násilia prostredníctvom mnohých krokov, vrátane e, pretrvávajúceho politického dialógu a zacielených zákrokov e, proti e, príčinám násilia. Ďakujem, pani predsednička. Am primit șase propuneri de rezoluție. Ďakujem. Dostali sme 6 návrhov uznesení. Na základe tohto vyhlásenia uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem.